o tom, že som dostal list od pána Fan Rompuja, ktorý ma informuje o rozhodnutí rady ohľadom konzultácií s Európskym parlamentom ohľadom návrhu